informovať občanov, ktorí sledujú toto zasadnutie na web streamingu európskych občanov, ktorí sú prítomní tu na v zasadacej sále na tribúne, e, tak chcem ich informovať, že bohužiaľ nie všetci poslanci môžu byť prítomní v sále v dôsledku technického problému, e, ktorý zablokoval všetky belgické letiská a my dúfame, že letiská sa otvoria čo najskôr. Dúfam, že to bude o 16. hodine. Toto som musel povedať preto, aby sme správne informovali európskych občanov, ktorí toto zasadnutie sledujú. Čiže zápisnicu a texty, ktoré boli schválené na